schválené eh, výborom EKON, aby sa nevznesla námietka k delegovanému aktu, tak ako to bolo oznámené eh, pri otvorení včerajšej schôdze. Neboli predložené žiadne námietky do 24 hodín po tomto oznámení. Táto lehota eh, uplynula o 17. hodine 15. minúte, teda podľa pravidla 105 odseku 16 rokovacieho poriadku. Toto odporúčanie je preto e, týmto schválené a bude zverejnené spolu s chválenými e, textami e, zajtra, teda konkrétne 5. apríla. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďalší bod na naš-